komisii ide o druhý európsky eh, summit eh, Rómov. Najprv dám eh, autorom slovo pani Flašikovej Beňovej na dve minúty. Predsedajúca, pani komisárka, počkam, kým si pani komisárka sadne, aby ma mohla počúvať všetky poslanecké otázky predložené komisii a rade pri príležitosti nadchádzajúceho európskeho samitu o rómoch spája niekoľko spoločných menovateľov. prvým je nespokojnosť so súčasnou situáciou väčšiny rómov v európskej únii. s touto témou úzko súvisí aj nespokojnosť e, s čerpaním alebo s úrovňou čerpania prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov na účel začlenenia rómov do zvyšku spoločnosti a tiež resocializácie ďalším dôležitým bodom je aj úloha organizácií občianskej spoločnosti vrátane rómskych organizácií na zapojení do riešenia problémov. obidva body sú dôležité ale chcela by som pripomenúť že veľmi dôležitý je aj spôsob ako sa uvedené problémy budú riešiť. buďme k sebe úprimní po dlhých rokoch vágnych politických deklarácií a nečinností viacerí cítime akútnu potrebu konečne prejsť ku konkrétnym krokom som nekompromisnou zástankyňou ľudských práv a všetky moje vystúpenia na pôde európskeho parlamentu počas ostatných šiestich rokov e, vždy tento kontext zahŕňali. počas týchto šiestich rokov som si tiež vypočula niekoľko diskusií o diskriminácii rómskeho etnika a o potrebe riešenia problémov rómskeho etnika napriek bohatým rozpravám sme dodnes neboli schopní prijať žiadne zásadné nástroje na konkrétne vyriešenie a som presvedčená že je to spôsobené najmä tým že sa formálne zameriavame na terminus technicus diskriminácia a neriešime skutočné dôvody ktoré spôsobujú súčasný stav v ktorom rómski spoluobčania žijú. ak teda chceme skutočne riešiť problém rómov musíme sa v prvom rade zamerať na dodržiavanie medzinárodných zmlúv vnútorného práva ale aj medzinárodných dohovorov. mám tu celkom na mysli dohovor o právach dieťaťa ktorého ustanovenia sú v mnohých rómskych rodinách porušované. budem hovoriť o slovenskej republike kde majú zabezpečenú bezplatnú starostlivosť a bezplatné vzdelávanie na základnej a na základných a stredných školách. všetko toto zabezpečuje a financuje štát napriek tomu ani v týchto dvoch politikách nie sú dodržiavané základné práva dieťaťa. posledná veta pán predseda ak chceme skutočne objektívne hovoriť o riešení problémov rómov potom musíme riešiť dôvody a príčiny ktoré k diskriminácii vedú. ďakujem. Ďakujem pani Flašíková. Teraz pani Flotch, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Agentúra pre základné práva hovorí o tom, že diskriminácia Rómov je kumulatívna, či už v zdravotníctve, vo vzdelávaní, v prístupe k práci, k ubytovaniu. Je to najdiskriminovanejšia menšina v Európe Jeden e, Róm zo štyroch v roku 2009 bol e, obeťou nejakej diskriminácie alebo ohrozovania a jeden Róm z troch e, bol predvolaný na políciu minimálne raz za posledné tri mesiace. Neustále chýba medzi nimi vedomie vlastných práv. Takmer 10 miliónov ľudí v srdci EÚ potrebujú e, túto chartu základných e, práv a žiadajú o, politiku nediskriminácie v členských štátoch. V Taliansku v decembri 2007 došlo k rasistickým útokom a e, potom sa vlastne konal e, v septembri 2008 prvý rómsky summit, ktorý vypracoval rámcovú stratégiu pre integráciu Rómov a zahrnú, zahrnul e, tam takisto smernicu, ktorá však ešte stále nie je na svete. Francúzsko a iné štáty prijali prechodné predvstupové opatrenia a vyžadovali takéto opatrenia od e, Rumunska a podobných krajín. Členské štáty musia e, sa vzdať e, bilaterálnych rokovaní s Kosovom, pokiaľ nebudú vyriešené tieto problémy, napríklad Mitrovica a tak ďalej pokiaľ ide o Európsku komisiu, chcem pripomenúť uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o sociálnej situácii Rómov. V tomto roku boja proti chudobe, myslím, by sme mali čo najlepšie využívať naše štrukturálne fondy a nástroje tak, aby sme napravili túto vážnu situáciu. Ďakujem pani Flotr za radu pán López Garrido. Gracias, eh, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcel by som odpovedať na otázky eh, pani Flašikovej, Beňovej a pani Flotry. Je to téma, ktorá sa týka dodržiavania ľudských práv. Je to téma, ktorá sa týka nás všetkých. A je tu téma, ktorá sa týka dôležitej časti obyvateľstva, pretože e, e, Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európskej únii. Nežijú však na rovnakej únii ako väčšina obyvateľov Európskej únie, ako priemer e, v rámci obyvateľstva Európskej únie. Chcel by som hovoriť najprv o prvom aspekte, a síce o, o používaní štrukturálnych fondov za účelom riešenia tejto problematiky. Musím povedať, že závery španielského predsedníctva týchto 10 základných princípov zahrňajú okrem iného aj prispôsobenie operatívnych programov, štrukturálnych fondov, ako aj e, ďalšie e, nariadenia od roku 2014. To znamená, štrukturálne fondy majú byť v plnej miere využívané za účelom zabezpečenia integrácie e, rómskeho etnika. Konkrétne navrhujeme, aby boli prijaté integračné opatrenia e, vo vidieckej oblasti, ako aj v mestách. Po nedávnom prepracovaní e, článku, podľa e, nedávneho prepracovaného článku 7 nariadenia. Druhá otázka sa týka miestnych orgánov. Uh chceme, aby štrukturálne fondy boli e, prístupné aj pre Rómov a za týmto účelom musia byť aktívne zahrnuté do činnosti e, miestne orgány, ako aj rómske organizácie. Tieto musia byť zahrnuté do všetkých fáz procesu, to znamená do plánovania, do administratívy, e, do následných procesov, do správy, do všetkých procesov. A samozrejme predložíme to takto aj Rade. Komisia bude bude mať technickú, e, teda bude poskytovať technickú podporu členským štátom a je potrebné postarať sa o horizontálnu koordináciu medzi členskými štátmi a o vertikálnu koordináciu medzi jednotlivými úrovňami, medzi celoeurópskou úrovňou a národnými, regionálnymi úrovňami. E, ďalej sa tu e, hovorilo o tom, či prezidentka Trojka má jasnú stratégiu, či toto trio mm, má jasnú stratégiu a môžem vás ubezpečiť, že v našom triu štúdiu sa hovorí aj o sociálnom a ekonomickom zapojení e, Rómov do spoločenského života. E, toto bolo jednohlasne prijaté. To znamená, že toto bude naša stratégia pre nasledujúci rok a pol, pretože tak dlho bude ešte prebiehať program e, predsedníckého tria. Takže sú to krátkodobé aj strednodobé opatrenia. Z krátkodobého hľadiska musíme sa e, zamerať najmä na konkrétne nástroje a je potrebné vypracovať aj akýsi pracovný plán, aby bolo okamžite možné riešiť problémy ako napríklad e, problém so žiakmi, ktorí navštevujú osoby osobitné e, školy z časti, e, e, teda ide najmä o rómske školy. Potom otázka bývania, otázka zdravotníctva, teda zdravia. A z dlhodobého hľadiska by sme sa radi sústredili aj na horizontálny mainstreaming, teda zapájanie Rómov do všetkých oblastí politik Európskej únie. Napríklad otvorená metóda koordinácie je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii, pokiaľ ide o základné práva, pokiaľ ide o vzdelávanie, prístup k verejným službám, k zamestnaniam vo verejnej službe a tak ďalej. A ešte zo pár slov k nediskriminácii. Iste viete, že španielské predsedníctvo v svojom pôroku, ako aj v trojke, predpoklada prijatie smernice. Ide o smernicu o boji proti diskriminácii a za rovnoprávnosť alebo rovnaký prístup. A to platí aj pre tie spoločenstva, alebo najmä pre tie spoločenstva, ktoré sú vystavené diskrimináciu, ako Romovia. Ďakujem pekne. Señor López Garrido, tiene la palabra. Ďakujem pekne, pán López Garrido. A teraz pani komisárka Reding. Ďakujem pekne, pán predseda poslankyne, poslanci, chcela by som sa poďakovať pánovi Svobodovi a ďalším, ktorí predložili túto ústnú otázku, ktorá sa týka Eh, druhého Európskeho samitu o Rómoch. Chcela by som vyjadriť odhodlanie komisie, čo sa v oblasti ochrany základných práv na jednej strane a za, na druhej strane záujem o ich plné integrovanie do našej spoločnosti. Práve sme si vypočuli radu, ako prišla s apelom na to, čo majú vykonať členské štáty, preto aby sa to stalo centrom ich politík. Vieme, že táto diskusia sa koná niekoľko týždňov pred druhým európskym summitom o Rómoch, ktorý sa uskutoční e, pod gestiou španielského predsedníctva v Kordobe. Chcela by som povedať, že komisia víta túto iniciatívu a ju podporuje. Myslím si, že táto iniciatíva bude určitým momentom, aby sme vyhodnotili e, rozvoj na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Bude to, budeme hodnotiť obdobie od roku 2008 a umožní nám to vypracovať určité perspektívy do budúcnosti. Pred dvomi rokmi sa uskutočnil prvý summit a položme si otázku, čo sme odtedy dosiahli Samozrejme, ten pohár môže byť buď poloprázdny alebo poloplný. Podarilo sa dosiahnuť určité zlepšenia, ale sú tu aj značné nedostatky. A tá vaša otázka sa správne zameriava na tie nástroje politiky Európskej únie a zdôrazňuje tú dôležitosť posilnenia spolupráce medzi všetkými kľúčovými aktérmi. To znamená, že ide o členské štáty, inštitúcie na úrovni EÚ, ide o medzinárodné organizácie, ako aj ide o, občiansk, o občianskú spoločnosť. Komisia je odhodlaná um, presadiť e, smernicu, ktorá zabraňuje diskriminácii na základe etnického pôvodu. A práve Rómovia by, by boli plne pokrytí touto smernicou. Budeme mať na európskej úrovni rámcové rozhodnutie o xenofóbii a rasizme a to bude E, kľúčové opatrenie, ktoré môže chrániť Rómov. Do novembra tohoto roku by všetky členské štáty mali zaviesť e, trestnoprávnu stíhateľnosť xenofobných e, vyjadrení a rasizmu. A ako som už povedala, som odhodlaná monitorovať implementáciu tohoto, tohoto rámcového rozhodnutia. Budeme to sledovať veľmi pozorne. Komisia si vedoma toho, že to nie je ešte všetko, ani to nedostačuje a že je nutné e, toto všetko prepojiť aj s informovaním a so šírením povedomia o právach, ale aj o povinnostiach. To znamená, že komisia sa bude snažiť riešiť tieto otázky v súvislosti s bojom proti diskriminácii a v súvislosti s, od, s informovaním o právach. Je, sú tu štrukturálne fondy, ako aj fondy na rozvoj vidiek, vidieka, predstupové fondy. A toto sú veľmi dôležité nástroje pre zmenu, lebo oni umožňujú, aby členské štáty mohli implementovať ambiciozne programy, ktoré by sa zameriavali na Rómov. A je jasné, že tieto programy musia byť veľmi pragmatické, musia sa zameriavať na životné podmienky Rómov vo všetkých v plnej komplexite, lebo to sú veci, ktoré nemôžeme vyriešiť nejakým jednotným, nejakým jedným e, sloganom. Vyžaduje to veľa práce. A práve preto komisia sa snaží priviesť členské štáty k tomu, aby využili plný potenciál týchto fondov, aby sa podporila inklúzia Rómov. Potom, sa, potom tu bude množstvo návštev v členských štátov, kde žijú Rómovia. Toto všetko má viesť ku konkrétnym záväzkom, ako sa majú dosiahnuť ciele. Prvý krok sa udial v októbri roku 2009 v Maďarsku, kde bola spolupráca s maďarskou vládou. Ďalšie kroky sa budú pripravať v budúcnosti. Ďalší konkrétny príklad odhodlanosti komisie ktorá chce riešiť prostredníctvom európskych fondov exkluziu Rómov, je pozmeňovací návrh, ktorý sa týka článku 7, 7.2 a je tu, e, tu, tu, je, tu sa vychádza z nariadenia pre, pre e, Európsky fond pre rozvoj vidieka. A konec koncov aj e, to, čo vypracoval pán Fan Nistaroj pred mesiacom, tak sa tu vlastne otvára možnosť e, pre opatrenie v oblasti bývania pre marginalizované skupiny. To znamená, že toto by mohlo byť použité aj pre Rómov, aj keď nie výlučne pre Rómov. Vďaka Európskemu parlamentu sú tu pilotné projekty, ktoré sa zaoberajú inklúziou Rómov. Je tu určitý rozpočet na najbližšie roky. Tento projekt sa zameriava na vzdelávanie už malých detí, potom sú tu možnosti poskytovania mikroúverov a ide aj o informačnú kampaň. Hodnotenie tohoto pilotného projektu vykoná aj Európsk- Svetová banka. A bude to aj pod gestiou SN. To znamená, že tu si môžeme potom pozrieť, aké sú výhody, aké sú nevýhody a budeme mať určitý prehľad o tom, ako môžeme ďalej pracovať, ako sa môžeme ďalej zamerať na veľmi konkrétne opatrenia. Čo sa týka Európskej platformy pre inklúziu Rómov, to je spoločná iniciatíva e, komisie a Českého predsedníctva. Zavedlo sa to v roku 2008 cieľom tohoto je spojiť relevantných aktérov na národnej, európskej, medzinárodnej úrovni, ako aj aktérov z občianskej spoločnosti. A takýmto spôsobom je možné dosiahnuť koherentnejšie politiky. Táto platforma viedla k tomu, že sa vypracovali určité princípy pre inklúziu Rómov. A toto je príloha k dokumentu o inklúzii Rómov, ktorý bol schválený v júni minulého roku. Tieto závery vyzývajú komisiu, aby, aby zohľadnila princípy pre inklúziu Rómov a aby ich zohľadnila aj v rámci prípravy politík. Ďalšie zasadanie tejto platformy sa uskutočnia pod gestiou španielského ako aj belgického predsedníctva. To znamená, že nie je to nič jednorázové, sú to kroky, ktoré, sa, ktoré postupujú a predseda komisie víta e, nasadenie tria v týchto otázkach, alebo e, keď tu bude kontinuita, je možné dosiahnuť e, pokrok a komisia e, bude doplň, doplňať a podporovať aktivity TRIA a budeme úzko spolupracovať samozrejme s členskými štátmi ako občianskou spoločnosťou. Čo sa týka e, samitu o Rómoch, chcel by som vás informovať o tom, že tak budeme mať oznámenie o sociálnej exklúzii Rómov, kde sa budeme zaoberať jednotlivými výzvami a budeme sa zaoberať tým, ako môže Európska únia prispieť tomu, aby sa riešila táto výzva. Toto oznámenie bude základom pre diskusiu v Kordobe. Ďakujem pekne, pani komisárka. Dobre, teraz pokračujeme. E, a teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín. Poprosím, aby všetci dodržali rečnícky čas, lebo o 18. sa začína potom hodina otázok pre komisiu. Už teraz zaostávame v porovnaní s, s, s pôvodným plánom a teraz má slovo pani Jaroka na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako, ako dodatok k lepšej implementácii národnej a medzinárodnej legislatívy. To, čo nám povedala pani komisárka, to je dôležité, aby sme sa v Kordobe zamerali na sociálnu inklúziu Rómov, čo sa týka ekonomických aspektov. Integrácia Rómov, ich zapojenie do trhu práce, do vzdelávania, to je veľmi dôležitý aspekt pre členské štáty. Viaceré medzinárodné organizácie v posledných rokoch vypracovali určité plány do budúcnosti, ale neboli záväzné, neboli spojené s nejakými sankciami a neboli prepojené s primeraným rozpočtom. Preto neboli poriadne implementované. Európska únia by mala zabezpečiť to, aby tzv. meká legislatíva a klasická legislatíva sa doplňali aby to doplňalo tak rámec stratégie. Dôležité je to implementovať riadným spôsobom a dôležité sa opierať o konkrétne indikátory. Čo sa týka Európskej stratégie pre Rómov, ktorú, pre ktorú som ja spravodajkňa v Európskom parlamente, myslím si, že toto je veľmi dôležité. Dôležité je tu mať e, konkrétne definície pre členské štáty, aby sme vedeli, kedy je stav krízový, kedy je nutné zasahovať. Sociálne znevýhodnenie sa šíri v jednotlivých regiónoch špecificky v niektorých mikroregiónoch, pre všetkým tam, kde je sociálna exklúzia a chudoba. Sú to regióny, ktoré sa musia rozvíjať prostredníctvom intenzívnej realizácie projektov. Dôležitá je solidarita, strategické plánovanie a riadenie, ako aj monitorovanie a to musia vykonovať miestne organizácie. Ďakujem pekne. Pani Jaroka v mene socialistov minúta a pol. Pán Moraes. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako predrečníci povedali, ako komisia povedala, toto je komplexný problém, takže ústne otázky, ktoré dnes kladieme z našej skupiny, a som si istý, že zo všetkých skupiny, skupín majú obnoviť diskusiu o rómskej otázke. Rómske spoločenstva v Európe eh, cenia, eh, čelia mnohým predsudkom, niekedy násiliu, ale vidíme, že sú tu iniciatívy začlenenia, je tu skutočný pocit v tejto inštitúcii, že chceme, aby ten prístup bol komplexný. Hovorili sme o ňom už predtým a je tu potreba podľa mňa vyhodnotiť, čo sme urobili v oblasti mikroúverov, v oblasti boja proti násiliu. Toto táto téma je veľmi komplexná, preto si vyžaduje komplexnú stratégiu. Je tu množstvo dôkazov, že situácia sa dostatočne nezlepšuje. Hovorí sa o predsudkoch, násiliu, ktorým čelí rómske spoločenstvo v celej Európe a toto neklesá. Agentúra pre základné práva vo svojom prieskume zistila, že Rómovia sú diskriminovaní viac ako iné etnické skupiny a my si uvedomujeme, že existujúca legislatíve a rámec na boj e, proti e, týmto nedostatkom, že sa to už implementuje, ale nedostatočne. Pozeráme sa na to ako na komplexný problém, ktorý si vyžaduje kroky, integrovaný komplexný prístup a tieto ústne otázky musia byť stimulom pre obnovu tejto diskusie pre nové riešenia, pre implementáciu tých zákonov, ktoré už existujú, ktoré by mali pomôcť rómskemu spoločenstvu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo na minútu pani Weber. Mm. Ďakujem pekne, pán Colleagues, in view of the second Roma summit, I'd like to, to share with you a couple of ideas, hoping that they will become effective as soon as possible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 Eh, minúta a pol, pani Lambert, mene Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som mene svojej skupiny eh, povedať, že tu potrebujeme eh, komplexnú stratégiu. Ako už bolo povedané, sme v rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. To je ťažké v čase recesie a preto uh, žiadame o sociálnu kondicionalitu a záchranné balíčky, takže tí, ktorí sú najviac vylúčené, aby títo sa neocitli, že spadnú ešte hlbšie a počuli sme, že medzera sa, pre, sa zväčšuje a preto stratégia EU 2020 musí vziať do úvahy aj potrebu znížiť túto medzeru medzi chudobnými a bohatými. Zmeny v regionálnom, eh, v Fonde pre regionálny rozvoj sú dôležité. Miestne orgány, a tu súhlasíme s radou, sú dôležité, pretože tam sa deje diskriminácia priamo v teréne, v ubytovaní, v špecifických potrebách rómskych ľudí. Priamo v teréne týka sa to vzdelávania polície, ktorá má ich chrániť, nielen kriminalizovať romskú komunitu, tak ako sa to zdá byť v niektorých krajinách. Chceme verejné služby vysokej kvality. Rada si spomenie na svoje odporúčania o aktívnom začlenení týchto e, skupín a vysoká kvalita sociálnych služieb je kľúčová. Chceme teda vedieť, či komisia a rada sú spokojné s absorčnou úrovňou, ktorá momentálne pretrváva a vítam tiež kontext, čo podčiarkla aj komisiu, pokiaľ ide o antirasistické kroky a xenofóbiu a e, každá vláda členskej krajiny by sa mala zaviazať e, k dodržiavaniu týchto ideálov. V mene e, konzervatívcov a reformistov dve minúty, pán Van Dalen. Vážený pán predseda, je veľmi dôležité a je dobré, aby sa parlament zaoberal tématikou Rómov uplynulých storočiach diskriminácia bolo vlastne to najmenej závažné, to, čo sa im udialo. Dôležité je využiť európske fondy alebo európske smernice na to, aby sa podporila inklúzia Rómov, aby sa to ich zaostávanie odbúralo. Okrem toho považujem za dôležité aj to, aby sme mali dobrú stratégiu. To znamená, aby sme zabezpečili, že tie financie sa dostanú tým, ktorí ich potrebujú. A to ťažisko musí byť vzdelávanie. To znamená, že rómske deti musíme pripraviť tak, aby, tak povediac, mohli e, vystúpiť z toho negatívneho prostredia. Sú tu dve veci, na ktoré sa chcem zamerať. E, poprvé, nemyslím si, že je dobré, že mnohí Rómovia, tak povediac, ostávajú svoje role ako obete. To znamená, že je dôležité, aby sami sa chopili iniciatívy, aby riešili tie nedostatky vo svojich komunitách. A potom po druhé, európske prostriedky, európske fondy, európske právne predpisy, tak e, tie neprivedú k tomu, aby integrácia Rómov skutočne sa udiala. Nie je to možné vynúcovať. Máme členské štáty, kde Rómovia už žijú mnohé generácie a tieto členské štáty musia zohrávať úlohu lídrov a musia vo svojom štáte sami riešiť tú situáciu Rómov, lebo je to skôr taká spoločenská výzva, nie je tak, tak finančná ako politická. Samozrejme, európske fondy môžu poskytnúť určitú pomoc. Ďakujem pekne, pán Van Dalen. A teraz v mene GUE na 3,5 minúty pani Ernst. Ďakujem pekne. Bolo to v decembri roku 2009, keď som bola v Prištine a Mitrovici a keď som žila a keď som videla, ako tam žili tí ľudia, v akom otravenom prostredí, bola som skutočne zdesená. Pre všetkým v hroznom prostredí žili deti. Takmer v každom rozhovore som zistila, že toto neplatí len pre Kosovo, ale to sa deje v mnohých štátoch Európy. A máme tu určitú etnickú skupinu Rómov a tí žijú v týchto podmienkach. Bola som v dokumentačnom centre v Prištine, a zástupca tohoto centra mi povedal, že my už nemáme slova. To znamená, že je dôležité začať konať. Preto máme veľké očakávania od Kordoby, aby sa tam iba nehovorilo, ale aby sa aj začalo konečne konať. Konať znamená, že sa niekde nebudeme schovávať za európske smernice, o rovnakom zaobchádzaní bez ohľadu na rasu a etnický pôvod, ale nebudeme sa ani schovávať za smernicu o rámcov smernicu zamestnávaní nejako nám to nepomôže. Konať znamená, že identifikujeme problémy a budeme sa snažiť ich riešiť. Totiž to ide o to, že tieto smernice nie sú dostačujúce. Je dôležité, aby Rómovia neboli diskriminovaní, neboli ponižovaní a je dôležité ich dlhodobo integrovať. Preto je nevinutné mať európsku stratégiu pre Rómov, ktorá bola súčasťou všetkých oblastí politík. Musí to byť integrálnou súčasťou každej politiky. Väčšina vlád iba vykonáva projekty sporadické opatrenia, ale to, čo je nevyhnutné, sú strednodobo a dlhodobé riešenia. Dôležité je mať opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na komunity Rómov. Dôležité je mať európske fondy už teraz flexibilnejšie, a nie až od roku 2014. Dôležité je, aby sme poskytovali mikro úvery, aby tam nebola administratívna záťaž. Napríklad by sa mohli poskytovať pre rekonštrukciu e, rómskych osád. Potom sú tu opatrenia pre, pre oblasť zdravotníctva, vzdelávania, odbornej prípravy, pracovný trh. A musím povedať otvorene, že žiadne dieťa nesmie zlyhať na nedostatku vzdelania alebo na jazykovej bariére. Nechcem mať rómske školy, ale školy pre všetkých, kde by mohli chodiť aj Rómovia. Nie je to iba o, peniazy, o peniaze, ale ide aj o to, že je nutné bojovať proti rasizmu. Nesmie to byť e, žiadny iba, iba prečin, ale musí to byť trestný čin. Európska únia nesie veľký diel zodpovednosti a pevne verím, sa to podarí čo najskôr. V Európe máme viac ako 10 miliónov Rómov a že oni budú mať nárok na spravodlivosť, lebo spravodlivosť je základ a rovnosť je ďalší aspekt. Aby sa to dosiahlo, je nutné povedať áno. A je nutné mať rámcovú, európsku rámcovú stratégiu a vyžaduje si to aj naše veľké nasadenie nás, poslancov, nás, ľudí. Musíme sa zasadzovať za Rómov a musíme konať okamžite. Ďakujem pekne, pani Ernst. A teraz vystúpi mene EFD, pán Paška druhý samit e, európskej únie o rómoch bude iste dobrou príležitosťou pre zúčastnených aby si vymenili skúsenosti z výsledkov mnohých opatrení podporujúcich úspešné začlenenie rómskeho etnika do spoločnosti. podľa historikov prišli rómovia do európy v období medzi. piatym a deviatym storočím nášho letopočtu a odvtedy hľadajú mnohé európske národy spôsob čo najlepšieho súžitia s rómskym etnikom objektívne treba priznať že ani po viac ako tisícročnom hľadaní takéhoto modelu sme v európe nenašli spôsob ako dobre začleniť rómske etnikum do našej spoločnosti. neviem či je príčina pretrvávajúcich problémov v nás alebo na druhej strane ale po skúsenostiach z mojej krajiny isto viem že pomáhať tak že iba dávame nemá zmysel. naša vláda zobrala z daní všetkých pracujúcich občanov nemalé prostriedky a dala ich rómskym občanom aby im umožnila viesť dôstojný život. postavila a dala im nové moderné byty rovnaké ako si ostatní občania musia kupovať. poskytla im prístup k práci zdravotnej pomoci vzdelaniu za rovnakých podmienok ako všetkým iným občanom. nezamestnaným dáva rovnakú podporu a sociálne dávky ako ostatným občanom. no a aký je výsledok? moderné byty sú zničené sanitárne zariadenia a ďalšie vybavenie demontované a rozkradnuté. splašky a smeti vyhadzujú ľudia z týchto bytov z okien rovno na ulicu. do práce nechcú chodiť ani keď im ju samospráva ponúka. zdravotnícky personál ktorý im prináša ochranu pred infekčnými chorobami vyženú z osady. deti sú zanedbané hladné a často ani nechodia do školy. preto som presvedčený že ak chceme rómskemu etniku skutočne pomôcť musíme sa predovšetkým snažiť učiť rómske deti civilizovanému kultúrnemu a slušnému spôsobu života. ďakujem. ďakujem pekne pán paška. A teraz pre, v zamene nezaradených na dve minúty dávam slovo pánovi Malstromovi. Pán predseda, ďakujem. Keďže budem hovoriť maďarsky, mojou materčinou, tak budem používať slovo cigáni miesto slova Romovia, pretože toto nemá nejaký negatívny význam v maďarčine. Takže diskusia sa týka antidiskriminácie samozrejme. Toto je základ pre sociálne začlenenie Rómov a prvým krokom je vzdelávanie alebo určitá pozitívna diskriminácia na pracovnom trhu, eh, ktorou sa má bojovať proti diskriminácii. Mimovládne organizácii okamžite kričia, že to je segregácia a hoci cieľom je okamžité začlenenie. Generácie cigánov vyrastali v Maďarsku, žili nie z práce a nemôžu sa vymaniť z tohto začarovaného kruhu, čiže my musíme odstrániť e, e, takúto politiku. V Maďarsku cigáni predstavujú veľmi vysoké percento, v, pokiaľ ide o úroveň kriminality a my musíme bojovať proti tomuto nielen v prospech väčšinovej spoločnosti, ale aj v prospech poctivých e, Rómov. Nikdy nehovoríme o genetickom alebo etnickom rasizme, nehovoríme o diskriminácii, hovoríme o sociálnych nevýhodách ak jednoducho len budeme stigmatizovať e, túto komunitu, tak len problém zhoršíme. Musíme nájsť spôsob alebo nejaké východisko. A cigáni samotní potrebujú kredibilných vodcov, ktorých budú uznávať ktorých budú uznávať oni, ale aj väčšinová spoločnosť. Potrebujeme európsku stratégiu, ktorou budeme čeliť a identifikujeme všetky časti tohto problému. Ďakujeme, pán Balso. A teraz ma- máme ostatných rečníkov na dve minúty, pán Diaz Demera. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som začať tým, že, chcel by som začať tým, že e, zablahoželám k e, obrane eh, rómskych alebo práv eh, Rómov, pretože toto je prvá európska stratégia na integráciu rómskej menšiny, kde sa na vrhujú určité konkrétne špecifické kroky e, v mene tých 9 miliónov e, Rómov, ktorí žijú v Európe. Situácia je iná oproti ostatným národným menšinám v Európe a toto je dôvod, prečo musíme prijať špecifické opatrenia, ktoré sa týkajú tejto menšiny. Vieme, že druhý rómsky summit sa bude, summit bude konať e, v Kordobe a tu je miesto, kde sa budú riešiť tieto špecifické problémy kde sa určia špecifické právne a finančné nástroje a toto bude zohrávať e, vedúcu úlohu a taktiež e, musíme myslieť na budúcnosť. Musíme sa vymaniť z paternalistického prístupu. Nikto sa nesnaží získať politický kapitál na ich úrok. My len musíme koordinovať ten prístup e, na úrovni štát, členských krajín, aby sme získali pozitívny výsledok v prospech rómskych ľudí. Vieme, že v niektorých krokoch je e, komisia zaangažovaná, ale náš prístup musí byť koordinovaný, aby sme sa vyhli diskriminácii a Rada spolu s ostatnými členskými krajinami musí urobiť maximum preto, aby sa napomohla plná integrácia Rómov a potom je už na členských krajinách. Oni sú zodpovedné za prijatie a podporu opatrení proti diskriminácii. Pretože Rómovia potrebujú prístup k zdravotným službám, vzdelávaniu, e, profesionálnemu školeniu, a toto je priorita. Musíme napomáhať ich plnej e, účasti v občianskej spoločnosti. Je to skutočne zásadné a e, potom je tu ešte úloha miestnych orgánov v rozličných týchto e, činnostiach. A myslím si, že z tohto dôvodu, pán predseda, samozrejme, že vieme, že sú tu niektoré excelentné, niektorí excelentní členovia tejto inštitúcii. Ďakujem. A teraz pán, pani Gonc. Ďakujem pekne, pán predseda. Druhý rómsky summit v Kordóbe je výbornou príležitosťou, aby sa urobila analýza vývoja za posledných pár rokoch v živote a v integrácii tých najzraniteľnejších eh, mm, etnických menších, ako sú napríklad Rómovia. Musíme urobiť maximum aby toto bola európska otázka, nielen stredoeurópska otázka musíme nájsť komplexné riešenia. Prijali sa veľmi dôležité kroky v Európskom parlamente tým, že sa prijalo uznesenie alebo navrhlo uznesenie, na nešťastie nebolo to ešte prijaté a mm, môžeme len dúfať, že sa príjmu aj ďalšie kroky počas mandátu súčasnej komisie. Minulý rok parlamentná správa o pracovnom trhu a hospodárskej situácii Rómov bola, bola dôležitým milníkom a tiež e, boj proti chudobe je dôležitý. Musíme sa pozrieť, ako rôzne európske fondy prispeli a za akých podmienok je možné uľahčiť integráciu Rómov. Potrebujeme informácie, ale všetci vieme, že že informácie o etnických menšinách sú vždy citlivé, takže musíme byť opatrní napriek rôzly, rôznym pozitívnym krokom si musíme všimnúť aj to, že sú tu problémy v súvislosti s krokmi. Mm, ďakujem, pani Gens. A teraz dám slovo. Na minútu a pol pani Kiel Nielsen est fortement présente dans ma région, l'ouest de la France. Rómska otázka e, viac ako tisíc Rómov bolo e, vylúčených z Liež. Tie komuny, ktoré investujú do privítania týchto Rómov, sú úplne zaplavené bez akejkoľvek asistencie verejnej moci starostovia, ktorí sú veľmi otvorení, čelia tak mnohým ťažkostiam a odpoveď nemôže byť lokálna, musí byť globálna. Musíme zaintegrovať rómskú otázku do všetkých vrstiev politiky Európskej únie, aby sme ukončili túto diskrimináciu. Chcem tiež upozorniť na špecifickú situáciu žien Problémy rómskych žien sú osobitne e, závažné. Je tu manželské násilie alebo neželené tehotenstva. Vo Francúzsku podľa Médecins du Monde e, každá druhá Rómka e, už podstúpila interrupciu. Priemerný rok prvého tehotenstva predstavuje 17 rokov. Musíme teda dosiahnuť to, aby Európska únia zaintegrovala túto perspektívu do všetkých zákonov, ktoré sú s tým spojené. Vzdelávanie musí mať prioritu, musíme konať aby sme upozornili Rómov na ich na základné práva, uľahčili ich prístup k verejným službám a ja dúfam, že druhý rómsky summit bude dôkazom voluntarizmu a globálneho riešenia tejto rómskej otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz na minútu a pol pán Fontana. Grazie, presidente. La... Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka rómskej menšiny sa čoraz viacej komplikuje a odpovede sa, ťahajú, sa hľadajú čoraz ťažšie. Rôzne združenia, mimovládne organizácie neustále nahlas požadujú aby boli títo Romovia zapojení do spoločnosti. Integrácia je však aj politickým spoločenským procesom, ktorý vychádza z dobrovoľnosti a toto je možno jadro problému. To, že Rómovia skrátka nechcú uznať, nechcú prijať zvyky a tradície krajiny, v ktorej žijú. Ich zapojenie do spoločnosti nemôže byť úspešné, pokiaľ nebudú spolupracovať takomto prípade nikdy nezískame, nedosiahneme dobré výsledky. Ide o výzvy, ktoré nie je možné riešiť demagógiami. Musíme sa zasadzovať za to, alebo uvedomiť si, že momentálna kríza spôsobuje, že prístup Rómov na trh práce bude ešte zložitejší. Môžeme sa poučiť z dejín, z toho, že vina neleží vždy na pleciach hostiteľskej krajiny. Ak neexistuje integrácia, tak je potrebné vyniť obe strany. Ďakujem pekne, pán Buzutil, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som podporil a pani Deroka, ktorá veľmi, in, pani Jaroka, ktorá veľmi uh, intenzívne pracovala na tejto otázke. Naozaj e, populácia, rómska menšina má veľké problémy v Európe. Netýka sa to iba niektorých krajín, ale celej Európskej únie, pretože Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Práve na tomto pozadí by sme mali hodnotiť to, čo robí Európska únia, aby sme zlepšili situáciu Rómov. Pani komisárka nám o tom už veľa povedala a my si myslíme, že je naozaj na čase urobiť konkrétne kroky vzhľadom na blížiaci sa Kordobský summit o Rómoch. Situácia je neudržateľná, nemôže stať nezmenená, sami sa veci nevyriešia. A ak neurobíme, čo je potrebné, títo ľudia naďalej budú na kraji, na hranici spoločno, na, na okraji spoločnosti. Takže je potrebná integrácia, je potrebné, aby mali príležitosti rovnaké ako väčšinová spoločnosť, pokiaľ ide o hľadanie pracovného miesta, aby mohli žiť v dôstojnosti, aby mohli viesť úspešný život. Takto budú môcť nielen sami vlastne platiť za svoje živobytie, ale môžu aj prispievať k spoločnosti, v ktorej žijú. Musíme samozrejme prijať potrebné kroky na odstránenie prekážok, ktoré tu ešte sú a ja pevne verím, že posolstvo Európskeho parlamentu je chápané ako posolstvo solidarity s rómskou menšinou. A dúfam, že to bude takto aj pochopené aj v súvislosti so summitom. Ďakujem pekne, pán Pozutil, hovorí pán predsedajúci. Teraz má na minútu a pol slovo pani Muniz de Urkise. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 10 miliónov Rómov žije v Európe. To zodpovedá populácii jedného štátu strednej veľkosti, ale oni vlastný štát nemajú. Európa eh, vlastne vždy eh, mala Rómov, Rómovia patria do Európy, ale vždy boli občanmi druhej triedy. Nielen pokiaľ ide o vzdelávanie, bývanie, o zdravotnú starostlivosť, tak trpeli. Trpeli ako migranti. Rada Európy, Výbor pre ľudské práva sa vyjadrili v tom zmysle, že migranti eh, rómskeho pôvodu eh, nie sú v Európe, eh, prístupne nie je rovnaký ako k iným migrantom a toto je porušovanie základných práv. My žijeme v Európe, kde sa kultúry menšín rešpektujú. Chceme, aby európske občianstvo bolo inkluzívne, aby tu bol naozaj priestor slobody a spolužitia. Preto vítame smernicu o nediskriminácii vo všetkých oblastiach. To však ale neznamená, že všetky skupiny, politické skupiny v Európskom parlamente vždy podporovali nediskriminačnú smernicu. Podporujeme aj program španielského predsedníctva. Tento program je potrebný, nemôžeme naďalej otáľať, pokiaľ ide o iniciatívy na európskej úrovni na integráciu Rómov do spoločnosti. Summit je vynikajúcou príležitosťou aby rómske etnikum dostalo podporu po mnohých rokoch mlčania. Ďakujem pekne, pani Muniz. A teraz na minútu pán Romeva Irueda. Pán predseda, situácia je neutešivá. Nezabúdajme na to, že summit o Romoch bol iniciatívou tohto Európskeho parlamentu. Bolo to predložené počas slovinského predsedníctva. Cieľom bolo, aby sa zišli vlády Európskej únie, aby sa venovali rómskej otázke. Takže Európsky parlament je aktívny v tejto oblasti. Všetky členské štáty však musia prevziať svoj diel zodpovednosti je potrebná európska integračná politika pre Rómov. Takúto stratégiu potrebujeme. Prečo? Preto, lebo Európska únia stráca na dôveryhodnosti na medzinárodnom fóre. Mnohé krajiny nás kritizujú vzhľadom na túto otázku a toto je dôležité, pretože si uvedomujeme, že ide o otázku ľudských práv, že ide o otázku sociálnej inklúzie a chápeme, že ide aj o otázku politiky. Ide o politickú debatu aby sme, v ktorej musíme nájsť potrebné riešenie. Ďakujem pekne, pán Romeva. A teraz má dve minúty slovo pani Basescu, nech sa páči. Constituind una dintre cele mai mari, dar și mai vulnerabile minorități din Europa, Romii je to jedna z najväčších, ale aj najkreskejších menšín v Európe a situácia je aktuálna Eh, práve teraz. Nezamestnanosť, diskriminácia a hlavne nedostatok vzdelávania je problém, s ktorým sa táto komunita potýka a toto môže viesť iba k sociálnemu vylúčeniu. Myslím si, že európsky program je eh, nevyhnutný program, ktorý eh, zhodnotí kultúru a hodnoty Rómov a umožní ich voľný pohyb. Deti predstavujú 46 rómskej populácie. Je to dôsledok zvýšenej pôrodnosti, ktorá je na nešťastie sprevádzaná um, nízkym vekom, uh, nízkou, nízkou dĺžkou života. Hoci, hoci prístup a právo na vzdelávanie sú zaručené európskou legislatívou, väčšina rómskych detí vôbec nechodí do školy alebo sú obeťami eh, toho, že nechodia do školy. Eh, potrebujeme aby sa takýmto veciam zabránilo. Pokiaľ ide o školský rok 2009 až 2010, eh, rumúnsky minister školstva vyčlenil vyše 7 tisíc miest na líceách na národnej úrovni práve pre Rómov. 2400 e, žiakov sa zapísalo a len 2000 ich bolo prijatých. Ale snaha sa musí robiť na oboch stranách. Aby sa zlepšila životná úroveň, rómska menšina musí konať zodpovedne. Nedostatok vzdelávania vylučuje účasť Rómov na sociálnom, ekonomickom a politickom živote krajín, kde títo Rómovia žijú. Európska únia podporuje integráciu Rómov do spoločnosti prostredníctvom program napríklad Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj, program Progres a Mládež v akcii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Basesku. A teraz má slovo pani Boskúr. Thank you, chair. Roma Ďakujem, pani pre... pán predsedajúci. Romovia sú najväčšou menšinou v Európe a sú e, predmetom e, diskriminácie, sociálnej exklúzie, chudoby, segregácie, pokiaľ ide o vzdelávanie, sociálny systém a bývanie. Krátkodobé riešenia nie sú správnou reakciou na tieto hlboko zakorenené problémy rómskej menšiny. Musíme sa venovať osvedčeným postupom, ale aj negatívnym dopadom existujúcich politik pre Rómov je tu príklad e, vyberania detí zo svojich e, romských rodín a ich umiestňovania v internátnych školách. Tieto e, veci však neriešia problém, naopak majú negatívne dopady na až už aj tak ťažký život e, rómskej menšiny. Európa potrebuje efektívnu euró- európsku stratégiu pre Rómov a tento summit je veľmi uh, dobrou príležitosťou uh, vymeniť si skúsenosti a prijať konkrétne záväzky na úrovni EÚ. EÚ by mala aj s príkladom, mala by poskytovať viac pracovných miest Rómom. Pokiaľ ide o ob- rómskej občianskej spoločnosti, je začlenenie do E, politík. Ďakujem pekne, tak slovo pani Hübner. E, e, Ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisárka, summit v Kordove bude tak povedať testom pre nás všetkých, pre členské štáty, pre inštitúcie a malo by prezentovať jasné záväzky, kde chceme vypracovať politickú stratégiu, ktorá sa bude snažiť riešiť rómske otázky, bude sa zameriavať na ľudské práva, bude siahať až odtiaľ až po reálnu ekonomiku, sociálnu inklúziu. Potrebujeme mať integrovanú stratégiu, interaktívny plán, musíme mať, musíme, musí to byť prierezové cez všetky e, polia aktivít. Určite si všetci uvedomujeme, že pred nami ešte veľa práce. Európska komisia, parlament, členské štáty, ako aj povedala rada, miestne a lokálne orgány musia spolupracovať Očakávame od Európskej komisie jasné zadefinovanie zodpovednosti a efektívnu koordináciu medzi všetkými príslušnými službami. Očakávame, že ten pilotný projekt v objeme 5 miliónov eur, ktorý implementovala komisia, vytvorí určitú cestu smerom k efektívnym riešeniam, ktoré sú zásadné, teda vzdelávanie detí, hospodárska inklúzia a budeme potom tieto, tento program hodnotiť. Sú tu generálne riaditeľstvá, ktoré môžu veľmi prispieť tomuto programu. Dôležité je zapojiť do toho lokálne orgány a dôležité je sa skutočne zamerať na inklúziu Rómov. V parlamente mnohí kolegovia z, z, jedno, z viacerých politických skupín ukázali svoju odhodlanosť. Ale dôležité je, aby sme podstatne viac pozornosti venovali tejto otázke. Inklúzia Rómov je šanca ísť o krok ďalej, aby náš trh práce bol plne inkluzívny. Je to šanca aj riešiť demografické výzvy v Európe. Dovolte, aby som na záver povedala, že Kordoba musí pre nás ako taká posledná výzva pred poslednou, posledným krokom smerom inkluzí Rómov. Ďakujem pekne pani Hübner a teraz pán Tabajdy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako, ako vyplynulo z, prvej, z prvého programu, ktorý sa zabrá touto oblasťou, vyplynulo všetkým, že je toto veľmi dôležitá otázka. A konec koncov zdôraznila to aj pani komisárka, áno, toto je veľmi zásadná vec. Rómovia nie sú iba e, národnostnou letnickou menšinou, ale sú aj sociálne znevýhodnení. Potom je tu sociálna zodpovednosť, ktorá je asymetricky prerozdelená medzi väčšinovou spoločnosťou a samotnou menšinovou komunitou. Čo sa týka tej väčšinovej spoločnosti, tak ona má zodpovednosť, ale aj určitú časť zodpovednosti nesú aj samotní Rómovia. To znamená, že musí mať tú integráciu bez asimilácie. A nie je toto iba čisto otázka rozpočtov alebo financií. Ide o to, že tu musia byť mechanizmy e, a osobnosti tak vo väčšinovom obyvateľstve, ako aj v men- samotnej menšine. Chcel by som povedať, že, po- že podarilo sa dosiahnuť určité výsledky v regiónoch, kde boli aktívne mimovládne organizácie a kde mala záujem aj samotná menšina. Samozrejme, potrebujeme mať aj financie a rozpočty, ale ide všetkým o to, čo sa rieši na lokálnej a regionálnej úrovni. Ďakujem pekne a teraz pani Antonescu. Prešedinte și a grupului minorități. Na úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja rómskej menšiny je najcitlivejší a najkontroverzší problém, ktorým títo e, ľudia čelia, je v strednej Európe Vieme, že toto je menšina, ktorá je najviac e, zastúpená, ale aj najchudobnejšia v Európe. Potrebujeme koherentné stanovisko dlhodobé, pretože národná politika nestačí, aby sa radikálne zmenila táto situácia. Zodpovednosť za zlepšenie životných podmienok Rómov sú na pleciach členských krajín, ale toto nebude úspešné, ak tu nebude globálna koordinácia. Nedostatok perspektívy pre mladých je podľa mňa jeden z najvážnejších problémov, ktorým čelíme. Veľké percento Rómov e, má menej ako 20 rokov, ak máme európsku spoločnú založenú na znalostiach a inováciám. Ak chceme mať takúto spoločnosť, musíme okamžite konať, aby sa znížili tieto rozdiely medzi Rómami a ostatnými ľuďmi. Mladí ľudia a rómske deti musia byť súčasťou stratégií a súčasných politík, pretože to je práve mladá generácia, ktorá môže veci zmeniť. Udržateľný rozvoj musí umožniť tejto generácii detí a mladých ľudí, aby mali prístup k zdravotným službám a vzdelávaniu a všetkým príležitostiam, ktorým, e, ktoré majú k dispozícii e, ostatní mladí ľudia a deti. Ak sa nepríjmu konkrétne opatrenia, ak nezmeníme postoj, tak milióny Rómov budú konfrontovaní s vylúčením a marginalizáciou nedostatok nádeje zmeniť toto, toto spoločenstvo na spoločenstvo neistoty a preto musíme ponúknúť skutočné šance rómskym obyvateľom, aby sa zmenila táto perspektíva. Solidarita je v centre európskeho projektu, preto musíme prejsť od slov ku konkrétnym činom. Ďakujem. Ďakujem pani um, ehm, Senalová, minúta. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia a kolegyne. Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky uh, by 76% Čechov nechcelo za suseda mať Róma. Za posledných 10 rokov vo svojej každodennej práci ako starostka som sa zaoberala problémami súžitia, susedských vzťahov medzi Rómami a neromami nášho, v našom meste a som presvedčená, že riešenie nie je spojené len s peniazmi a to dokazujú aj nepresvedčivé výsledky doterajších projektov e, z európskych fondov, ktoré boli zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie Rómov. Podľa mňa riešenie by mohlo spočívať jedine v súdržnosti miestských komunít v mestách a obciach, ktoré musia považovať Rómov za seberovných, so všetkým dobrým a zlým. To isté však platí, platí aj obrátenie. Aj Rómovia musia mať pocit príslušnosti k svojej obci, akceptovať pravidlá a normy. Mm, pre vzťahy väčšinovej spoločnosti a pre efektívnu prácu v rámci rómskej komunity je dôležité vlastné pozitív, mať vlastný pozitívny príklad a vzor. Zásadný je nekompromisný boj proti xenofóbii a rasizmu e, všeobecne Konkrétne činy a postoje musia viesť k tomu, že takéto negatívne postupy sú nepriateľné. E, toto by mal byť náš cieľ do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Mm, pani Sábo, máte slovo? You, Pani Sarbo, máte slovo. Ďakujem, pán predseda nádej, že summit v Kordobe bude rozhodujúcou chvíľou pre implementáciu spoločnej stratégie pre začlenenie Rómov. Životné podmienky tohto spoločenstva sú zlé a diskriminácia sa prehlbuje napriek tej skutočnosti, že v posledných rokoch e, tu boli pro, projekty zamerané na zlepšenie tejto, tejto situácie a toto predstavovalo 500 miliónov eur. Európska komunita ale ešte nedokázala e, svoju vôľu zlepšiť životnú úroveň týchto ľudí a na pomoc sociálnej integrácii Rómov, aby sa bojovalo proti rasistickým podmienkam, ktorým e, títo ľudia musia čeliť. Myslím si, že je nevinutné to, že problém Rómov sa stáva špecifickou úlohou definovanou komisárom pre sociálne otázky a medzi expertami e, z komisie, ktorí sa zaoberajú týmito problémami, by bolo dobré, keby sme mali odborníkov na rómskú otázku. Myslím, že potrebujeme sociálny, ale aj kultúrny prístup preto, aby sme nezhoršili nerovnosť, ktorá existuje, pokiaľ ide o stupeň alfabetizácie a zamestnanosti. Žiadam teda komisiu, aby sa stimulovali programy na prístup na pracovný trh pre migrujúcich Rómov, ako aj spolupráca medzi miestnymi orgánmi a rómskymi komunitami, aby sa zlepšila spolupráca aj s mimovládnymi organizáciami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v Catch the Eye, eh, keďže máme časový sklz, musíme dodržiavať vyčlenený čas. A pán Sver, minúta. Poštovaný gospod predsedujúci, spoštovaná gospa Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, zástupca španielského predsedníctva. Ja by som vám chcel pogratulovať súvislosti s diskusiou o druhom rómskom samite. Hovorím to preto, lebo to zúrazňuje, aké dôležité je venovať sa tejto téme. Zároveň vidíme, že všetky politické skupiny boli zapojené do diskusie na túto tému a, a sa pripravujú na takú pevnú stratégiu, ktorá sa bude snažiť riešiť otázky Rómov. Toto je dôležité aj v súvislosti s tzv. mekou legislatívou, lebo táto je v zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Dôležité, aby sme si vymenali informácie, skúsenosti, dobrú prax. Ja pochádzam do Slovenska a tam máme inštitút rómskeho zástupcu, ktorý je mediátorom medzi Rómami a myslím si, že je to veľmi dobré a prospešné pre inkluziu Rómov. Ďakujem pekne. Pokračuje pán predseda. Môžeme mať iba piatich rečníkov v rámci Catch Teraz pani Kretu. A nebudeme mať čas na pána Šogora, pán Mar- pani Marnesku. Je mi to ľúto. Takže teraz pani Kretu. Ďakujem pekne. Myslím si, že rozprava poukázala na to, že štáty EÚ neboli úspešné pri obhajovaní práv Rómov. A vidíme, že vlastne potrebujeme mať dlhodobú stratégiu. Sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivým, medzi tým, čo hovoria projekty, ako sa to implementovalo a že sa nepodarilo výrazne zlepšiť život Rómov. Toto je veľmi ošemetná oblasť sociálna exklúzia a chudoba, to sú relevantné problémy. Polovica rómskeho obyvateľstva žije v zložitých podmienkách. Vidíme to na základe štatistík, ako je úmrtnosť a očakávaná dĺžka života. Potom e, je dôležité, aby Rómovia boli zapojení do vzdelávacieho systému a Eh, musíme toto rýchlo riešiť. Ďakujem pekne a teraz pán Matula na jednu minútu. Mulțumesc. Romii constituie o comunitate etnoculturală transfrontalieră de... Ďakujem pekne. Rómovia sú etnokultúrnym spoločenstvom, ktoré žije cezhranične a v Európskej únii žije asi 10 miliónov. Ich problémy musia byť riešené dlhodobo a spolupráci so všetkými členskými štátmi. V minulosti sa vykonali určité kroky, ale musíme to ďalej rozvíjať. Potrebujeme mať skutočnú stratégiu pre Rómov, kde musíme mať cieľené opatrenia a kde musíme mať pravidelné hodnotenie úspechov. Ja pochádzam zo štátu, kde žije veľa Rómov. Ja vítam tú skutočnosť, že dnes e, považujeme problém Rómov za európsky problém pred tým, ako sme vstúpili do Európskej únie, Rumunsko malo vlastnú stratégiu Napríklad to bolo, napríklad mohli študovať zadarmo na štátnych univerzitách, snažili sme sa zabezpečiť vyššiu mieru vzdelávania, snažili sme sa vyvíjať úsilí na lokálnej, regionálnej úrovni, podporovať Rómov, aby sme ich aj lepšie pripravili na zapojenie do trhu práce. Ale musíme mať aj európsku podporu, aby ten výsledok bol lepší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Morvaj na jednu minútu a cigánygyermekek Ďakujem pekne. Romské deti a maloletí sa ťažko vymaňujú zo situácie, v ktorej sa nachádzajú. Je potrebné, aby mali školskú dochádzku. Politická korektnosť často vedie k tomu, že sú tu rôzne výhovorky rodičov, ktorí nechcú, aby ich deti chodili do školy, alebo im zakazujú do školy chodiť. Hlavne dievčatá sú mimoriadne znevýhodnené, pretože často ich rodičia nutia, aby sa starali o svojich mladších súrodencov a nechodili do školy.

preto som za to aby sa využili všetky nástroje na začleňovanie rómov do sociálnych a ekonomických aktivít. riešenie vidím predovšetkým vo vzdelaní detí a mládeže. súhlasím aj s tým že je potrebné odstraňovať skrytú aj otvorenú diskrimináciu rómov ale som aj za to aby sa veľmi otvorene hovorilo o tom ako sú potláčané práva rómskych detí vlastnými rodičmi každý má právo na dôstojný život rómske deti ich v prevažnej miere nemajú. hovorme aj na budúcom samite o tom že na riešenie rómskeho problému musia byť aktívni predovšetkým samotní rómovia jednak pri výchove svojich detí ale aj pri osobnom zapojení sa do procesu vylepšovania svojich životných podmienok. a keďže ja v budúcnosti nechcem byť komisárkou tak na tomto mieste chcem povedať aby sme na budúcom samite hovorili aj o tom ako sa zneužívajú podpory pre rómov samotnými rómami. ďakujem pekne. ďakujem a ospravedlňujem sa tým ktorí eh, žiadali o slovo ale už teraz máme fifteen minútový eh, skls z toho času pre otázky na komisiu. pán lópez garriga z rady máte, radu. máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rozpráva na tému Rómovia a Kordobský summit o začlenení Rómov. Táto rozpráva poukázala na hospodárske a sociálne problémy Rómov, na potrebu ich začlenená do spoločnosti. Ide o európsky problém a preto potrebujeme európsku stratégiu. A to chceme my dosiahnuť, o to ide španielskému predsedníctvu. Už sme dosiahli určité pokroky, zatiaľ však nepostačujúce a preto sa chceme v Kordobe snažiť nájsť novú stratégiu. Táto stratégia musí vychádzať z pracovného plánu rady Program trojky je pripravený a obsahuje viacero nástrojov, ktoré je možné využiť, napríklad štruktúrálne fondy. Toto je najsilnejší nástroj, ktorý máme k dispozícii na posilnenie sociálnej kohézie. Toto všetko samozrejme je zatiaľ iba na papieri, je potrebné to realizovať. Naše kroky sa musia koncentrovať špecificky na špecifické problémy rómskej populácie. Je potrebné sa venovať tým najzložitejším problémom, napríklad prístup na trh práce, chudoba ženskej populácie, problémy s bývaním, diskriminácia, násilie, ďalej otázka mládeže, Máme tu hospodárskú krízu a samozrejme Romovia často nie sú kvalifikovaní, preto sa nedokážu presadiť na trhu práce. Rómska mládež má nižšiu očakávanú dĺžku života v porovnaní so zvyškom populácie, ide o rozdiel až 10 rokov. Takže sa musíme venovať týmto všetkým otázkam Ide naozaj o skupinu, menšinovú skupinu, ktorá je vystavená najväčšej miere diskriminácie v Európe. Ďalšie otázky, napríklad násilie na ženách. Preto je potrebná príslušná smernica. Chceme sa postarať o to, aby aj smernica o nediskriminácii bola náležite uplatňovaná v prospech Rómov. Toto samozrejme nesmie vychádzať z princípu prikazovania, paternalizmu. My sa musíme snažiť toto, túto menšinu naozaj rešpektovať a začleniť do rozhodnutí. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani komisárka. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za všetky tie návrhy, ktoré tu dnes odzneli. Samozrejme, že ich zohľadníme. Pán komisár Andor a ja ich zohľadníme pri príprave nášho oznámenia pred summitom. V našom oznámení jasne uvedieme, že komisia nechce a nebude akceptovať diskrimináciu a vyčlenovanie Rómov z našej spoločnosti vzhľadom na ich etnickú príslušnosť. Máme k dispozícii nástroje, máme politiky. Otázka znie, ako ich využívame, ako otázku Rómov zohľadíme vo všetkých politikách Európskej únie, vo všetkých nástrojoch. Ja si myslím, že nepotrebujeme nejakú smernicu alebo nejaký fond o Rómoch alebo pre Rómov. Je skrátka potrebné zohľadňovať problémy Rómov v plnej miere pri aplikácii legislatívy EÚ, pri implementácii fondov Európskej únie. Kľúčové je, a to povedali mnohí rečníci, kľúčové je, aby to bolo v partnerstve, spolupráci všetkých kľúčových aktérov. Komisia sa snaží presadzovať tento prístup v Európskej platforme pre inklúziu Rómov a taktiež v interných postupoch komisii. Dovolím si tiež zdôrazniť, že samozrejme vyčlenenie Rómov e, súvisí so základnými právami, ale súvisí aj so sociálnymi a hospodárskymi otázkami. Napríklad e, Svetová banka vo svojej štúdii o hospodárskych nákladoch exklúzie Rómov a toto sú naozaj dôležité dôkazy, ktoré máme, že musíme hľadať riešenie tohto problému. Takže je potrebné uplatňovať nástroje, ktoré máme, čo možno najefektívnejším spôsobom. Na to je samozrejme potrebný strategický prístup, mainstreaming, toto je to kľúčové slovo. Tento prístup vychádza zo spolupráce, z mobilizácie nevyhnutných zdrojov, vychádza zo stratégie, ktorá sa poučí z minulosti, z úspechov ako aj neúspechov. Musíme sa vyhnúť jednému, musíme sa vyhnúť vzniku stratégie, ktorá bude len v papierovej forme. Potrebné sú výsledky. Výsledky, ktoré povedú k integrácii Rómov do väčšinovej spoločnosti, do škôl. Mnohí z vás ste hovorili o probléme vo vzdelávaní. Ja sa teším na detailné návrhy pokiaľ ide o predškolskú dochádzku, či to funguje, výsledky tohto projektu, potom trh práce, kolega Andor sa tomu bude venovať a vlastne celé kolegium, všetky naše politiky budú zohľadňovať túto oblasť. Ďakujem pekne, týmto končíme dnešnú rozprávu. Hlasovať sa bude na budúcom pléne. Teraz ideme k otázkam pre komisiu. that Elnök úr, egy technikai probléma van. Ďakujem predseda, rád by som upozornil na technický problém. Práve som si to všimol, že počítač ma sklonoval, pretože moji kolegovia, keď bola vsunutá moja kartička, tak sa to indikovalo moje meno Tabadži. E, upozornil som na to, že sa to stalo aj na iných miestach. Je tu po, mm, aj problém a moja kolegyňa pani Gönc, e, jej meno e, v hlasovaní je spojené s menom Tabadžim. Prosím, napravte to, pretože mm, toto treba, na to treba upozorniť technickú službu. Thank you. The technical services will take note of that. Now, a teraz prejdeme k otázkam na komisiu. Bude to kratšie dnes večer, e, pretože táto diskusia už trvala 25 minút a kvôli teda postupom sú tu takéto sklzy, je mi to ľúto, ale skončíme.